So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zur letzten Sitzung vor der Sommerpause. Dobré ráno, dámy a páni, posledné zasadnutie pred letnou prestávkou. Máme pred sebou ešte čo to práce. Sommerpause beginnt. Ich kým táto prestávka začne, k samotnému programu máte niečo, kolegovia? E, vidím, že nie. A ak nie, tak vám môžem povedať, že bod 21, delegácia Polsko, to môžeme vyškrtnúť, pretože to sme poriešili už v júni. Dve oznámenia teraz. sme aj zodpovední za zdravotníctvo, ako viete, a dnes v parlamente je uh, akcia Červeného kríža, Belgického Červeného kríža. Ide o darovanie krvi. Treba sa zúčastniť, pretože, ako viete, uh, vždy je nedostatok krvi. Po druhé, Chcem vás informovať o neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia v Poľsku včera a predčerom. Hovorilo sa o efektívnom využití zdrojov, to bola prvá téma. V septembri komisia predloží cestovnú mapu a čo skoro by sme mali k tomu vypracovať aj správu. Druhá téma to je 7. E, akčný program pre životné prostredie prebiehala rozprava k obsahu tohoto dokumentu. V konečnom dôsledku si však všetci želali, že by takýto program byť mal. Tretia téma ochrana život, e, e, klímy a príprava na Durban. Mnoho rakov bolo zdôraznené. že keďže ide o Afriku, tak treba, treba vnímať aj relevantné témy, obnoviteľné zdroje pre túto krajinu. Zmluva e, nena, nebude podpísaná ani v Durbane, pretože Obama na G7 celkom jasne povedal, pred voľbami v USA sa v, v, nič nepohne, takže nebudeme mať e, dohodu ani v Durbane k životnému prostrediu globálnu. Viackrát bolo spomenuté i to, respektíve vyjadrené sklamanie, po, počudovanie, že parlament nepresadil svoje uznesenie. To sa zvonka vníma ako slabina, že sme si nie je zajedno, ako by malo e, životné prostredie ďalej byť riešené a je naozaj počudovania hodné, že e, tu máme vlastne kompromis tu vo výbore všetkých politických skupín, ale e, e, v pléne to potom neprejde. Je to vlastne proti, proti kompromisu, ktorý tu utvoríme. O tom treba hovoriť, pretože v správe IQD je veľa správy, je veľa práce, veľa energie. Už tu bola správa, ktorá v pléne zlyhala. To bola bezpečnosť e, atomových elektrární Teraz zlyhala práve správa k pokračovaniu klimatickej zmeny. Veľmi často si takéto fopa nemôžeme dovoliť, treba sa dopredu dohodnúť, keď veci e, nemajú byť priechodné. Aby sme mali akýsi plán B, aby nedochádzalo k takémuto ničeniu práce. Dobre to nie je. Z tohto hlasovania sme zišli tak trochu oslabení, treba povedať. K tomu sa hrá, hlási aj Richard Zeber a Dan Jorgensen. Dobré ráno. Nie je to síce na programe, že by sme diskutovali o tejto správe, ktorá vlastne v pléne už bola odhlasovaná. Za svoju skupinu chcem aj jasne povedať, že my sme sa vyjednaného kompromisu držali. Jasné bolo tiež to, že máme líniu. Niekoľkokrát sme ju podporili, že zníženie e, CO2 tých 20% plus 5% z e, efektívneho vyžitia energii, že to držíme. A keď ale potom kompromisný pozmeňujúci e, návrh z iných skupín bez našej účasti príde s 30 percentami, tak je jasné, že pôjdeme proti tomu. Tak sme išli proti tomu aj vo výbore a tak to bolo aj vo pléne väčšina našich členov to, čo sme prijali, e, akceptovala, ale to zamietnutie vlastne prišlo z iných skupín, tak povediať na nás útočili z dvoch strán. Pre niektorých sme išli prí, príliš e, ďaleko, pre iných zasa nedostatočne ďaleko. Takže tu bola naozaj e, transparentná línia EPP. Ako som teda povedal, Myslím si, že signál, že parlament, ktorý tu parlament vyslá, nepovedie k oslabeniu parlamentu, ale jednoznačne e, sa vie to vyjadrilo želanie parlamentu, aby 30 nastalo len vtedy, keď budeme mať medzinárodnú dohodu. A to bola vlastne vždy naša línia. A preto sa len e, cítime kvázi posilnení, podporení v našej línie, nie oslabení. Ďakujem pekne. Nemyslím si, že treba rozbiehať celú diskusiu ešte teraz za každú z frakciu, aspoň jeden rečník. Dani Jorgensen. Prekvapuje ma, že je, pán Seber hovorí, že línia jeho skupiny bola transparentná. Každá skupina bola konsekventná, mali sme kompromis. Som v tomto parlamente už 7, 7 rokov. Bol som už účastný na viacerých správach. Nikdy som nezažil taký kompromis, kde jedna z najväčších skupín potom jednoducho si nezastáva tento kompromis pléne. Určite sa niekedy stáva, mne sa to len nestalo. Pre mňa je to veľký problém. Máme tu kompromis 25% vo všeobecnosti. Skupiny sa tu všeobecne dohodli, že okrem tohto kompromisu bude aj konsolidovaný pozmenujúci návrh, ktorého súčasťou EPP nebolo, ale spravodajca za EPP to vedel a akceptoval to, ale v žiadnom prípade sa nevyjadril tak, že by to znamenalo že by tu nebola plná podpora pre kompromis. Toto bolo explicitne povedané v rokovaniach. Takže v poriadku, ak nesúhlasíme, ak nemôžeme dosiahnuť kompromis, nie je však férové povedať, že máme kompromis a keď potom prídeme do pléna, zrazu kompromis neexistuje. Preto teda správa nebola podporená, neprešla. Samozrejme, že musíme potopiť takú správu keď celá správa stojí na kompromise a ten neprejde. Pas Aykut. Určite nechcem e, otvárať diskusiu, rozpráva už prebehla. Chcem však mať v jednom jasno. E, v Envy i v ďalších stretnutiach boli diskusie veľmi otvorené so všetkými tieňovými spravodajcami, Mali sme veľmi dobré do, dohodnutie a bolo, dohodnut, bolo dohodnuté tých 30%, 25% bolo interne dohodnutých. To bol kompromisný pozmeci návrh, ktorý podporili všetky skupiny. Vrátane EPP a ECR. E Vo výbore Envy samozrejme 30% prešlo. Vieme, vedeli sme, že je to konsolidovaný pozmeňujúci návrh nie každý to prijal a vedeli sme, že to bude tesné hlasovanie v pléne. Ale potom, keď počas rokovaní v Envy boli na stole pozmenice návrhy, ktoré opätovne otvárali kompromisy k tým 25 e, interne, tak som otvorene na rokovaniach povedal, že je to nebezpečné, pretože sa otvárame e, vo vzťahu k skorším kompromisom. Bolo to tiež transparentné a súhlasím s Richardom, že to bolo transparentné a ja som bol veľmi transparentný. Takže preto zámerne tu došlo k takémuto e, naťahovaniu si e, a tento pozmenujúci návrh, ktorý bol prijatý, zmenil celý kompromis. Chcem zdôrazniť, že sme mali dobré rokovanie. Všetko bolo veľmi transparentné. Dohodli sme sa veľmi jasne, že nebudeme súhlasiť škodou, že určité tie pozmeňujúce návrhy, niektoré prišli po tom, čo, sme, čo uh, už boli dohodnuté veci. Ešte, ešte za každú skupinu ešte Miroslav Ouský. Nechcem diskutovať, ale za skupinu výpovede. Ďakujem, pán predseda. I don't know what is the problem, how, how it's noisy place here. Neviem, čo je problém. Len zo pár slov v mene skupiny EEKR. Chcem zdôrazniť, že rokovania o týchto, tejto správe boli, boli veľmi priateľské a otvorené. Chcem však zdôrazniť, že od začiatku sme spomenuli, že nemôžeme podporiť akýkoľvek návrh, ktorý by bol ďašiel, išiel ďalej než návrh komisie a že maximálny kompromis bude niekde okolo 25 pritom nevadí, že naša, naša pozícia, pôvodná pozícia výboru bola 20, 22, 20, ak nebude globálna dohoda, tá sa nedosiahla, takže my sme zdôraznili, že v poriadku. Ak to má byť mene kompromisu Envy a parlamentu, môžeme ísť ďalej, ale nie za 25. Spravodajca určite bude súhlasiť, že táto, táto pozícia bola jasne zdôraznená na zasadnutí stieňových spravodajcov od úplného začiatku. A nesúhlasím s tým, že tu máme správu, ktorá nebola potvrdená, že to je problém, to je súčasť, súčasť demokracie. Je to len také e, posolstvo, že parlament nepôjde ďalej než 25 a je to posolstvo ministr, ministrom, ministrom životného prostredia 25 krajín. Ja som vás len informoval, ako, ako, to, ako to vyzerá. Bolo to viacnásobne interpretované ako slabina Európskeho parlamentu. Nejde len o tých 30 kontroverzných percent, ale tiež otázka, čo, by, čo je v mape, cestovnej mape komisie do 2050, že splnenie klimatického balíčka 25 intern z roku 2008. Čo to znamená? To je ten nájdený kompromis. A tento kompromis v pléne neprešiel. Neviem, či snad ešte pani Jordan Cizel, tieňová spravodajkyňa, hovorila každá, každá, každá skupina, ale ITRE sa tiež zúčastnilo, takže nech sa páči. Áno, rada by som pohovorila ako spravodajkňa z ITRE, by som chcela vás e, upozorniť na to, že táto správa sa pripravila v zmysle článku 50, čiže zdieľané e, kompetencie ITRE a ENVY. Takže oveľa viac ľudí sa zaujímalo o túto správu, nielen ľudia z ENVY, ale aj ľudia z ITRE. E, súhlasím s pánom Eichhautom, proces bol otvorený a transparentný, ale to záverečné rozhodnutie ENVY nebolo kompromisom medzi ITRE a ENVY a to je možno tiež z dôvodov, pre ten výsledok. Takže v takýchto prípadoch by som uh, skôr navrhovala posun v našej politickej kultúre, aby sme sa snažili nájsť kompromis aj s výborom, ktorý má zdieľa, zdieľané právomoci správe totiž je aj postoj tohoto výboru, ako viete. Ešte Karl-Heinz Froens v krátkosti. Ďakujem, pán predseda. Čo sa mne nepáči, že sa nám vyčíta, že sme sa nedržali kompromisov. Ja som aj vo výbore hlasoval proti tých, tým 25%, pretože celý ten proces okolo 25 je veľmi individuálny. Ja som to mal len v angličtine a pre, preto som hlasoval proti už vo výbore, pretože e, môj milý priateľ a pán predseda, ty si mi to vyčítal, ale ja som už vo výbore bol proti. Prečo? Pretože som cítil problém. Chcem však povedať ešte k inému problému a tu oslovujem pána predsedu. Je mi jednoducho ľúto, že pán kolega Aiko, ktorý tak usilovne pracoval, mal takýto neúspech Nemohli sme sa zhodnúť na určitých bodoch, ale pán predseda, prečo? Prečo sme napísali túto správu? Vrátili sme sa predsa z Cancúnu a všetci sme boli uh, pripravení výťaziť s 30%, hoci v Cancúne sa o 30% vôbec nehovorilo. To vôbec nebolo témou rokovania v Cancúne. V Durbane tých 30% eh, v Durbane budú ešte o to menej diskutované. Tam bude sa hovoriť o niečom inom. Všetko alebo nič, nie je 30 Keď nedostaneme následnú zmluvu v Durbane, ktorú ste mimochodom už zamietli, že kvôli Američanom nenastane, tak bude jednoducho katastrofa. Potrebujeme nástroj po Durbane. Bude sa volať nejak inak ako Kyoto. Toto e, meno je už e, vyhorené, tak povediac, snáď aj správne. Nepôjde tam teda o 30%, otázka bude, či máme budeme ko- akceptovať kolaps 20 rokov alebo pôjdem iným spôsobom. Budú tam úplne iné témy, ktoré budú zohrávať úlohu. Američania sa nám len vysmievajú, keď hovoríme o 30% dobrovoľne. Oni si povedia, prosím vás, čo si to predstavujete, veď môžete ísť aj na 40%. My jednoducho z rôznych dôvodov nemôžeme a Číňania tiež nie. Rozhodnutie vypracovať túto správu podľa mňa nebolo najmúdrejšie rozhodnutie by som bol býval pochopil, keby vás Aikut bol písal, povedzme, správu o Durbane. Milý kolega Florent, sám si povedal, že to nebola správa parlamentu pre Durban. Tá ešte snad príde. Po hlasovaní tu ani neviem. To bola jednoducho reakcia na internú politiku EÚ, čo my sami tu v Európe chceme robiť. Správa, ktorá odzrkadluje komunikáciu komisie k jednotlivým analýzam, štúdiam, čo Európa môže, čo EÚ do roku 2020 môže realizovať. K tomu chceme zaujať stanovisko a povzbudiť sa, že sme lepší, než sme si mysleli v 2008. To nevyšlo, toto posolstvo parlament nepresadil a preto z môjho pohľadu je to oslabenie, keď takáto správa e, je zničená v pléne a nebude môcť byť použina, použitá ako pozícia parlamentu voči, voči e, rade. Ja som videl, aké ctižiadostivé sú niektoré krajiny a naopak, aké e, zdržanlivé sú krajiny e, iné. A parlament by bol, mohol byť e, určitou hnacou silou. Každopádne bolo užitočné, že sme si to teraz prediskutovali Eh, aby taká obrovská práca neskončila len ako kopa papiera, ale aby sme to mohli použiť ako skúsenosť pri ďalšom uznesení. Pokračujeme teraz na ďalej v programe, bod 3, a to je schválenie zápisníc eh, zo 16. až 17. marca, z 11. až 12. apríla a z 21. júna, ku ktorým, ak nemáte eh, výhrady, tak ich prijímame a prejdeme hneď aj k hlasovaniam. ale nie, predsa len ešte nie hlasovania, ale oznámením po nových spoločných pozícií rady. Najprv, pokiaľ ide o biocídy, a to je správa pani Klas. Máme tu návrh odporúčania e, do druhého čítania e, k druhému júlu, ktoré, ktoré bolo vypracované a tiež posudzovanie návrhu e, na 8. september Pozmeňujúce návrhy 20. september 18 e, hodín. Hlasovanie vo výbere 4. október, to je časový rámec. Rada potom svoju, svoje spoločné stanovisko bude hľadať 25. E, až 29. septembra a nás o ňom aj oboznámi. S ním aj oboznámi. Ďalej správa pána Florenca. Odpad z elektronických a e, elektrických zariadení. Florenca? presne rovnaký plán, rovnaký časový harmonogram. 8. september posudzenie návrhu odporúčania a lehota 12. september, hlasovanie 4. oktober. A teraz bod 6 našeho programu tém, téma pána Salvatore Tartarov a to je zmena a doplnenie smernice, pokiaľ ide o uplatňovanie emisných etáp v prípade úzkorozchodných traktorov. Začneme pozmeňujúcim návrhom 3, e, ktorý je len lingvistický a teda hneď pozmeňujúci návrh číslo 4 a 5 identické. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 6 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Hlasujeme o pôvodnej verzii teraz, ktoré za, kto je za pôvodnú verziu, kto je proti. Zdržal sa niekto? EPP. Tam je to jasné, takže ešte ide o pôvodnú verziu, pôvodné ustanovenie 4a nové. Takže pôvodná verzia 4a nová, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 1, ktorý e, ale vypadáva, zistujem. 7 a 8 identické, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 9 a 10 identické za, proti, zdržal sa niekto, prijímajú sa. 11 a 12 pozmeňujúce návrhy, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Pozmeňujúci návrh 2 spravodajcu, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. A teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasujme. Hlasovali všetci, ak sme dohlasovali. 48 za, 5 proti nikto sa nezdržal. Takže veľk, veľkou väčšinou prijaté. Blahoželáme pánu Tatarelovi ako spravodajcovi. A teraz by sme mali hlasovať ešte o návrhu legislatívneho ustanovenia. Hlasujme, prosím. Ak ste všetci hlasovali, vidím, že EPP nie ALDE má jedného hlasujúceho naviac. Teraz je to v poriadku. 55 za. Nikto nie je proti, nikto sa nezdržal. Až teraz teda blahoželám v poriadku. Práce to bolo veľa. A tieto úzkorozchodné traktory sa naozaj budú veľmi tešiť, že majú teraz nový rámec legislatívy. A teraz bod 7 programu správa Elizabety Gardini o, o európskej reakcii na katastrofy. Takisto hlasovací zoznam máme pred sebou množstvo kompromisov, čo vždy je dobrým znakom. A začneme kompromisom 1. Kto je za? Gegen. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Konsolidovaný 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz k jednotlivým odsekom. 35, 36 identické, kompatibilné. Nemusíme hlasovať o každom zvlášť. Takže 35, 35. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 36. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme 38 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. DV4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 39, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 40, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 41, kto je za, kto proti, kto sa zdržal? Prijaté 42. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Tiež prijaté. A FED 5. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 45 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 46. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 44. Kto je za? 44. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 47. Kto je za? 47 odpadá. Dobre, tak pokračujeme. 49. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 50 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 52 za, proti, kto sa zdržal, prijaté 53 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Päťdesiat sedem, to je za. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. AFED 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Regi 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Regi 9. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 61 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 62 za, proti, overíme si 62. Beendet. Koniec elektronického hlasovania. 29 za, 27 proti prijaté. 63, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 64, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 65 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. AFED 7, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 66 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 67 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 92, Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 2. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 4 po častiach. Prvá časť za. Proti. To sa zdržal. Ako hlasovalo EPP, prosím, veď som nevidel, kto je za. Pozerám na spravodajkyňu, takže prijaté. Prvá časť prijatá, druhá časť, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Regi 6. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 68 za. Proti. Kto sa zdržal? Overíme si 68. Abstimmung beendet. Koniec hlasovania. Jasnou väčšinou prijaté. 70. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 71 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 72 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 73 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 74 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 75 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 81. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A FED 2. Kto je za? Kto proti? to sa zdržal? Zamietnuté. AFED 3 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. DV5 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Osemdesiat štyri za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 85 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 86 po častiach. Hlasoval na prvej časti. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 99. Kto je za? Kto proti? Aha, o tom sa... 9999. Ešte raz, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme. Regi 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 92 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 96. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 97. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 98 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 99. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 100. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Regi 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenia. Jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dvojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Trojka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Štvorka s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pardon, ja som sa pomýlil, až teraz sú úvodné ustanovenia, ale najskôr šestka, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Dobre, a úvodné ustanovenia 7 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 8. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tiež s ústnym návrhom 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 12. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 11. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 13. Za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 14 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 15. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 16. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Nie. 18. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Úvodné ustanovenie D, pôvodný text po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté druhá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Samietnuté. 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Sam, e, prijaté, pardon. 21. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Úvodné ustanovenie F, samostatné hlasovanie o pôvodnom texte, kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Chcete to overiť? Nech sa páči. Äh, beendet. Koniec elektronického hlasovania. Prijaté. 25. 25, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 26, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 27, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 28, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kolega Sonic, tuším, bojuje s hlasovacou kartičkou. No mala by ti tam fungovať. Nejde? Výborne, už to funguje. Takže pokračujeme 30. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 31. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 32. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 33 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 34 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kolegovia, príliš sme sa ponáhľali. 23 a 24 nám vypadli. Musíme o nich hlasovať, pretože pôvodný text bol prijatý. Takže vráťme sa k týmto návrhom. Takže ešte raz 23. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal zamietnuté? A teraz 24, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Dobre, my sme to vybavili. Záverečné hlasovanie elektronicky. Konec Abstimmung beendet. Koniec hlasovania. Áno, veľmi veľká jednota tu vládne, 55 za, nikto proti, jeden sa zdržal, blahoželáme pani Gardiny. Je to v našej kompetencii reakcia na katastrofy. Vo výbore sme o tom možno veľa nehovorili, ale tá správa je veľmi dôležitá, tak aby EÚ bola lepšie pripravená na katastrofy v členských štátoch, ale aj po celom svete v rámci humanitárnej pomoci. Ja, dann kommen wir zum Punkt 9. Pokračujeme bodom 9 programu. Európsky semester, pardon, je to bod 8. Semester pre koordináciu hospodárskej politiky V najbližších rokoch teda chceme aspekt trvalej udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov a energie dostať do popredia, pokiaľ ide o hospodárske politiky našich členských štátov. Pán Rivelín je spravodajca a hneď poďme hlasovať. Návrh 1, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté ale pokojne to overíme. Äh, beendet. Konec elektronického hlasovania. Prijaté. Návrh 2. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. Identické 4 a 5. Po častiach prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Overme to. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 6 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Chcete to overiť? Nedbám.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 19, eh, 16. 16 sa overuje. Koniec hlasovania. Dobré oko. Was? Neun. So, dann identisch. 9 a 10 identické, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 12 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 7 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Áno, overme si to. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz jedenástka. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 13 s ústnym návrhom. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme to. Moment, findet es nicht, ne? Das Nein, ich, das war umgekehrt. Abstimmung beendet. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 14. Kto je za? Počkajte, moment. My sme zamietli ten ústny návrh, ale musíme hlasovať o pôvodnom texte odseku 3. Takže kto je za? Pôvodný, pôvodné znenie odseku 3. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 15. Chcete overiť 14? Dobre. Ja? ist abgelehnt. No, ten bol zamietnutý. 15 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal prijaté? 22 za. Proti. Kto sa zdržal zamietnuté? 21 za proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 24 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 23, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. 25 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté Záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. 52 za, 1 proti, 3 zdržania. Blahoželáme pánovi Rivelinimu. Znova dôležitá téma ktorú musíme monitorovať v najbližších rokoch. Good. Es geht weiter. Ich hab... Tak teraz budeme pokračovať. Teraz máme veľmi peknú tému, ehm, medonosné včely. E, pani Gerling, e, môj pozmeňujúci návrh 138, hovorí pani Gerling. Je to dobré pre medonosné včely? Vieme, aké dôležité sú medonosné včely v poľnohospodárstve. Pán Peter to môže len potvrdiť. Je to včelár. Takže poďme na hlasovanie. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa, schválený. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, schválené. Kom- konsolidovaný 3 za, proti, zdržal sa. Overíme to elektronicky. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, schválený, konsolidovaný 5 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, kompromis 6 za, proti, zdržal sa, schválený, kompromis 7 za, proti, zdržal sa, schválený. Takže ďalej pokračujeme s pozmenujúcimi návrhmi číslo 2, kto je za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 5 za, proti, zdržal sa. Nie je to jasné, overíme to. Číslo 5. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 10. Kto je za? Proti. Zdržal sa. Schválený. 12. Za proti, zdržal sa, schválený. 13 za, proti, zdržal sa, schválený. 14 za, proti, zdržal sa, schválený. 18 za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 25 za, proti, zdržal sa, schválený. A ďalšie musíme odhlasovať. Pozmenujúci návrh individuálne 25 spravodajcu, prvá časť. Za, proti, zdržal sa, schválený. Druhá časť za, proti, zdržal sa, zamieta sa. 23 s ústnym pozmenujúcim návrhom za 23 odpadáva. Takže 27, kto je za? Proti, zdržal sa schválený. 30. Za. Proti. Zdržal sa schválený. Tridsať jedna. Za. Proti. Držal sa schválený. 32 za, proti, držal sa, zamieta sa. 36 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 34 za, Tridsaťštyri za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 35 za, proti, zdržal sa, schválený. 33 za, proti, zdržal sa, schválený. 38 za, proti, zdržal sa, schválený. 41 za, proti, zdržal sa, schválený. 42 za, proti, zdržal sa, schválený. Končím hlasovanie. 43. Za, proti, zdržal sa schválený. 45 za, proti, držal sa zamietnutý. 47 za, proti, držal sa schválený. 48 za, proti, zdržal sa, schválený. Päťdesiat za, proti, zdržal sa, schválený. 54 za, proti, zdržal sa, schválený. 52 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, držal sa, schválený. 53 za, proti, zdržal sa, schválený. 55 za, proti, Držal sa, schválený. 56 za, proti, zdržal sa, schválený. Overíme to. 55. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 57 za, proti, zdržal sa, schválený. 58 za, proti, zdržal sa, schválený. 63 za, proti, zdržal sa, schválený.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 Myslím si, že si to musíme overiť. 79. Končím hlasovanie. za. Proti. Zdržal sa schválený. 81 za proti, zdržal sa, schválený. 82 za, proti, zdržal sa, schválený. Deväťdesiat dva s ústnym za, proti, zdržal sa, schválený. Sedemdesiat. 97 s ústnym vymazaním, s vymazaním za, proti, Myslím, že to overím elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý 99 za, proti, zdržal sa schválený. 98 s ústnym e, pozmenujúcim návrhom a hlasovaním počasťom. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa? Overíme to. Takže k 98. prvá časť. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Takže 115 za proti Overíme to. Končím hlasovanie. Schválený. 122 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za proti zdržal sa schválený. 116 za, proti, zdržal sa, overíme to. Končím hlasovanie. Schválený. 111 za, proti, zdržal sa schválený, 103 za, proti, zdržal sa schválený, 104 za, proti, zdržal sa schválený, 105 za, proti, zdržal sa schválený, Lucinda. Rušite. Naozaj nás to ruší. Takže 74 s ústnym pozmenujúcim návrhom za. 109 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 108 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržal sa schválený. To štrnáct za. Proti? Zdržal sa schválený. 121 za, proti, zdržal sa schválený, 107 za, proti, zdržal sa schválený, Musíme hlasovať aj 101, takže hlasujeme o 101, kto je za, proti, zdržal sa, schválený. 113 za, proti, zdržal sa, schválený. 126 za, proti, Zdržal sa schválený. 127 za. Proti. Zdržal sa schválený. 128 za. Proti. Zdržal sa schválený. 129 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 130 za, proti, zdržal sa schválený, 131 za, proti, zdržal sa schválený, 132 za, proti, zdržal sa schválený, 140 za, proti, zdržal sa schválený, 135 za, proti, zdržal sa schválený, 136 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 134 za, proti, Overíme to elektronicky. K 134 hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. Sto tridsať osem za. Proti zdržal sa, schválený. 139 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 142 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 144 za, proti, zdržal sa, schválený. 145 za, proti, zdržal sa schválený. 146 za, proti, zdržal sa schválený. 147 za, proti, zdržal sa schválený. 148 odpadáva, 149 za, proti, zdržal som schválený, 150 za, proti, zdržal som schválený, 151 za, proti, zdržal sa schválený. Pravodaj má slovo pred záverečným hlasovaním. Ďakujem, pán predseda. Som v neobvyklej a nezávidenia hodnej situácii hlasovať proti môjmu vlastnému stanovisku. Chcem to vysvetliť jednoznačne vidíte, aký je záujem o túto správu. A je tu určitá dohoda, ale ja nemôžem hlasovať za správu, ktorá medzi inými hovorí, že geneticky modifikované plodiny majú vplyv na medonosné včely, keď o tom nie je vedecký dôkaz a je to vo viacerých pozmenujúcich návrhoch. Znenie, ktoré bolo použité, hovorí e, smerom k určitým tvrdeniam, ku ktorým nemáme vedecký dôkaz a ja s tým nemôžem súhlasiť. Ďakujem. Ďakujem za toto e, prehlásenie, ale môžeme hlasovať aj tak. Takže záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 32 za, 17 proti piati sa zdržali. Blahoželáme predsa len spravodajkyni. Všetky medonosné čely v Európe sú určite veľmi šťastné. Kto vie, ako je to s tými geneticky modifikovanými plodinami? Takže teraz by sme prešli k bodu číslo 10. Modernizácia verejného obstarávania. Osa Asa Westlund, máte e, hlasovací zoznam? Nie, takže môžeme začať. Wer ist für Kompromiss Nummer 1? Wer ist dagegen? Kto je za, proti? Angenommen. Kompromis Nummer 2. dvojka, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, príjma sa. Konsolidovaný 12 za. Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Preveríme si to. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Dann bleibt übrig der 10, Kriton Arsenis. Desina Kriton Arsenis, kto je za? Enthaltungen angenommen. Prijate. 13 ist linguistisch. 17. 17, to je lingvisticky. Nie, predsa len som trochu prirýchly. Kompromis trojka. Kto je za trojku? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. Sedemnáct za proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 25 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 26 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. Konsolidovaný šestka za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 5 za. konsolidovaný 9. Za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 43 za. Proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 7 za, proti, Zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 8. Za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. E, Je 51 po častiach prvá časť. E, zdržal sa niekto, zamieta sa. Musíme si to preveriť kvôli EKR. 51. Prvá časť navyše. Končím hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. Päťdesiat Ďalej kompromis 10. Za. Zdrav sa niekto, prijíma sa. 60, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto, prijíma sa. 61 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. Ústny pozmeňujúci návrh nasleduje odseku 9, kto je za. Zdržal sa niekto, prijíma sa. No. Kompromis 9 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 64. 64 za proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Konsolidovaný 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 68 za, proti, zdržal sa niekto, Príjma sa 69. Tak teraz 70. Kto je za 70? Proti? Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 72. Za? Proti? Zdržal sa niekto? Príjma sa. 73 za. Proti zdržal sa, zamieta sa. 74 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. A. Ešte 76, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. A aj tu sme pri záverečnom hlasovaní.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 Ak je tam e, vymazanie, tak nemá zmysel hlasovať o 72. áno, áno, to napravíme správne. No. Okay. Das war gut gesehen. Dann haben wir jetzt äh, alle, äh, die abgestimmt haben, Abstimmung geschlossen. Hlasujeme, končím hlasovanie. 49 za, nikto proti, jeden sa zdržal. Srdečné blahoželanie pani Westlund. pokiaľ ide o modernizáciu verejného obstarávania. Veľmi významné pre trvalo udržateľný rozvoj. Kým príde polský minister a predseda rady, máme ešte jednu veľmi dôležitú tému. A to je naše uznesenie. mündlichen Anfrage zu der großen Erdkonferenz Rio plus 20. Konferencia Rio plus 20. Ja, wir stimmen also ab über die... Hlasujeme teda ešte o ústnej otázke. Kto je za? Kto je proti? Zdrža sa niekto? Jednomyselne prijaté teda. Blahoželáme účastníkom z jednotlivých politických skupín. A teraz nastáva rozprava 25 minút k uzneseniu, ktorá bola predlo- uzneseniu, pre ktoré bolo predložené. Začne Karl Heinz Florenz. Ďakujem, pán predseda. Celkom správne ste práve povedali, že ide o prvú globálnu konferenciu e, od RIA. Vtedy som bol čerstvo pri e, RIU zvolený sem do parlamentu a musím dnes skonštatovať, že to, čo sa odtedy udialo, je naozaj smutné. Neposunuli sme sa vôbec, pretože otázka trvalej udržateľnosti v našich členských krajinách nebola celkom dobre pochopená a v niektorých krajinách k agende 21 sme zaznamenali zaujímavé aktivity. Nebol to však nejaký celoplošný úspech a musíme sa postarať o to, aby to bolo teraz lepšie. Pán predseda, konferencia, ku ktorej píšeme teraz materiál, bude budúci rok v júni. Dostali sme materiál zo sekretariatu s prostredníctvom komisie, minul, komisie minulý, minulú stredu e, informovali nás, že minulý štvrtok mali byť k dispozícii pozmeňujúce návrhy. To sa mi zdá, že to je účtovníctvo a e, bačovanie ako na nejakej veľkej americkej polnospodárskej farme. Nonšalantne to bolo od, odročené o jeden týždeň, ale nemám rád takýto tlak som ochotný naozaj so zodpovednými diskutovať. Ale treba začať pri, u komisie. Nielen tu v parlamente. Napriek tomu si myslím, že sa nám s mnohými kolegami podarilo dosiahnuť dobrý, dobrý, do, dobrý materiál. Viac ani myslím si netreba, pretože kolegovia pri Treba to trošku nejak inak, inak lepšie, lepšie okoreniť, tak povediac. Ale teraz k zo pár zásadám. Nikdy sa nám celkom dobre nepodarilo ten celostný e, rámec, ktorý máme pri udržateľnosti, ho presadiť. To naozaj chcem podporiť. Ho hovorili sme tri piliere budúcnosti všetky tri piliere, sociálnu oblasť, hospodárstvo i životné prostredie vnímať ako spoločné súkolie, tak to treba naozaj v diskuzie lepšie, lepšie podčiarknúť. Ekonomika má samozrejme väčšiu zodpovednosť aj význam. Zodpovednosť je veľká. Bez surovín jednoducho nevydržia. Ale ani naopak to nejde, keď ľuďom vo všetkých regiónoch e, zhoršíme životné prostredie a preto aj v záujme rozvojových krajín treba, treba e, všetkých zapojiť a nie hovoriť o tom len za 5 minút 12. Ešte raz by som chcel jasne povedať práve toto. Pokiaľ ide o zameranie týchto otázok, v konečnom dôsledku chceme lepší život pre všetky tri piliere ľudí, ekonomiku i sociálny obraz a preto musíme tieto ciele lepšie definovať aj tu opätovne so zúčastnenými a nie s tými, ktorí z toho či iného dôvodu sa angažujú. To ide z veľkej časti proti väčšine obyvateľstva. Meracie nástroje, myslím si, sú zastaralé, všetko sa robí prostredníctvom BIPu, BIP je dobrý, ale nie je to všeliek. Myslím si, že nástroje treba rozšíriť. Zapojenie občanov, o tom som už hovoril. Je dôležité, aby trvalé udržateľnosti krajiny aj v otázkach ťažby aby sa zapájali. Stále konštatujeme, že na svete sú globálne firmy, kde, ktoré v určitých oblastiach ťažia a nemaj, neberú žiadne ohľady. Musíme dbať na to, aby regióny, miestne samozprávy sa zapájali, aby oni z toho niečo mali, aby z toho mali občania, ľudia. Pán predseda, naozaj som Eh, dnes, dnes budem veľmi stručný a tu uzavrem svoje úvahy. Ďakujem za pochopenie. Sme totiž pod časovým tlakom. Tak, aby každý sa dostal k slovu. Snáď 3 minútky. Viktorie Prodi. Grazie Presidente, eh, non pensavo che ci potesse essere il dibattito perché abbiamo... Ďakujem pán predseda. Už sme tu o tom hlasovali, čiže sa nebude hlasovať, ale dúfam, že toto je dôležitá e, udalosť, aby sme reagovali aj na predlohy komisie. Teší ma, že táto otázka sa opätovne rieši, pretože Rio 92 bol mílnikom pre tieto prístupy, ktoré ďalej zastávame v posledných rokoch, naozaj došlo k novinkám. Ja tu zastávam názor, že ten materiál komisie príliš redukuje na málo aspektov. Verím, že by sme mali predsa len mať väčšie očakávania vo vzťahu k tomuto k tomuto samitu Rio plus 20. Celkom brutálne povedané, náš dnešný životný štýl nie je trvalo udržateľný, pretože neustále e, máme vyšší rast a, a čoraz vyšší rast a tým namáhame a, e, a vyčerpávame e, prírodné zdroje, ďalej naše odpady, naše emisie a ka- absorpčná kapacita našej planéty nie je nekonečná treba tak trošku prerozdeliť taký zelený náter naprieč našim uh, obyvateľstvom planéty. Otázka znie, či chceme trvalú udržateľnosť našej civilizácie. Ak áno, tak musíme e, konať oveľa zomknutejšie a celkom jasne si ukázať, že sú to otázky, ktoré musíme e, ponímať radikálne inak. Máme tu debatu, ktorá už, už, už prebiehala o, o, nad rámec e, hrubého domáceho produktu. Podľa mňa je to dôležitý aspekt pri e, komplexnej a trvalej udržateľnosti každom prípade by som chcel v tejto súvislosti podať pozmenujúce návrhy, pretože Rio plus 20 je pre mňa veľmi dôležitý termín. My tu vo výbore samozrejme môžeme výraznou mierou prispieť k týmto zmenám. Naša civilizácia sa totiž zmeniť musí. Náš životný styl, štýl dnešný nie je udržateľný. Teraz Corinne Lepage. Eh, Najskôr prvá otázka. Či chceme, aby táto nová konferencia bola symbolom alebo aby bola efektívna? Myslím si, že toto je otázka, ktorá si zaslúži, aby sme si ju všetci položili, pretože 10 ročia eh, len hovoríme a realita, eh, v realite to nestíhame. Druhá vec, e, zelené hospodárstva. Áno, môžeme povedať, že zajtra budeme všetci na tom pracovať e, na všetkých schôdzach, e, ale je to pokrok voči udržateľnému rozvoju, alebo to nahradza tento rozvoj. Kde sú ostatné piliere, o ktorých hovoril Florence pred chvíľočkou, pretože nie je možné nechať e, environmentálny aspekt len na e, ekonomike, na hospodárstve. Čo to presne znamená? Druhá vec, technológie. Technológie všetci sme za, to je čas riešenia, ale sú tu dva dodatky. Prvý, e, primerane ich vyhodnotiť, tak aby sme nemali nejaké šoky, ktorým by sme trpeli. Nanotechnológie a potom genetické inžinierstvo. Určite je veľa štúdií, ktoré hovoria o potenciálnych účinkoch a potom musíme mať stále na zreteli, že technológia nevyrieši sama o sebe všetky naše problémy. No a potom tretia vec, musíme spojiť toto všetko s našou prácou na hodnotení rastu ak nie sme schopní zmeniť naše ukazovatele, ak nie sme schopní identifikovať nový rozvojový model na základe týchto ukazovateľov, tak sa obávam, že to isté e, sa stane. Budeme zasa na tom istom mieste po budúcej konferencii, tak ako sme e, tam boli pred po, tej, po tej predošlej. Čiže nie je to kritika, len by sme mali byť, e, sa pohybovať vo všeobecnejšom kontexte a premýšľať efektívnejšie, ako hovorili e, naši kolegovia a naši americkí či azijskí priatelia sa z nás budú vysmievať, ak e, zostaneme na, v tejto pozícii. Myslím, že musíme byť oveľa aktívnejší, ako sme boli doteraz. Ďakujem. A Sandrine Bellier. Ďakujem pekne, pán predseda. Konštatovanie 20 rokov po Riu je bolestivé, výzva je ešte stále tu, stále je prítomná a myslím si, že analýza, e, s analýzou sú, súhlasíme všetci a otázka, ktorú si kladieme, je naša úloha, či Európa za menej ako jeden rok v Riu bude schopná byť motorom, e, vedúcim predstaviteľom zmien, Eh, to je ten štvrtý summit eh, Zeme, 20 rokov po Riu, eh, viac ako 30 rokov po prvom samite v Štokholme, alebo možno, že je to 40 rokov, po prvom samite o Zemi, čiže toto bude rozhodujúca etapa na ceste alebo v našich ašpiráciách, ktoré by mali byť udržateľné. V návrhu uznesenia bolo povedané, že si v mene skupiny zelených želáme posilniť tento návrh. Predložíme do zajtra asi 30 pozmenujúcich návrhov. Ja nebudem hovoriť o podrobnostiach. E, chcem, keďže to bolo spomenuté, povedať, že nejde iba o to, aby sme ešte prisolili tú polievku, ale aby sme hovorili o základných princípoch ktoré sa už venujú v Európskom parlamente alebo vo svete tejto veci. Ideme smerom k ďalším inováciám a ja dúfam, že budeme mať väčšinu alebo že väčšina kolegov uh, uh, bude sa snažiť o rešpektovanie e, e, environmentálnych princípov, ide takisto o environmentálnych alebo klimatických utečencov, základné práva, vrátiť sa k princípom biopodmienečnosti e, verejnej pomoci, pomoci. Takisto musíme potvrdiť e, e, potrebu potravinovej suverenity, medzinárodné dohody, o ktoré sa musíme opierať a tiež nové dohody, nové rokovania, e, v, hlavne v námornej oblasti. A tak ako sme to urobili v Japonsku, chceme dostatočne diplomaticky alebo odhodlane vyzvať e, Brazíliu, aby na tomto samite v Riu sa zaangažovala veľmi efektívne, že zastaví odlesňovanie na svojom území. Takže toľko k pozmenujúcim návrhom, bude ich asi 30, ktoré predložíme a o ktorých by sme mali diskutovať eh, v rámci tohto výboru teda pozícia skupiny e, ekologov a je takáto. Chceme potvrdiť prvoradu úlohu EÚ za, začať alebo zahájiť e, zmeny na tomto samite. Na budúci sme mali povedať, že tieto zmeny sú investíciou a príležitosťou do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Ousky. Thank you, President. Ďakujem, pán predseda. V zásade súhlasím s uvedenými slovami. Myslím si, že treba ísť ďaleko. 20 rokov po Riu sme v inej situácii. A v tejto oblasti súhlasím s návrhom zelených, ktorý sa spomenul, pretože si myslím, že ak sa v Brazílii stretnem ako hostujúca krajina, keď sa stretneme s Brazíliou ako hostiteľskou krajinou. Máme tu potom ďalších, Indonéziu. Brazília ako hostiteľ by mohla ísť príkladom, v ktorom by sa dalo ukázať, že ak sa dosiahne politická zhoda, môžeme čosi urobiť pre dažďové pralesy. Takže tu naozaj súhlasím so zelenými. Nie som si istý, či je nevyhnutné ísť tak e, ďaleko, byť prisilný, oproti pôvodnému návrhu. Ale každopádne my, my sme za. Vidím tu určitý, že je tu technicky neodstrániteľné echo e, rezonancie tu v sále. Zdá sa, že to zariadenie už odchádza tiež na letnú prestávku. Nedá sa to ale zmeniť. Ešte tri prihlášky. Nechceli ste vystúpiť vy, pani Pietikajnen? Chcete vystúpiť vy? Nech sa páči. Viete, myslela som si, pán predseda, že už nie je času. Pre, prepáčte, mám nádchu. To bude e, z, e, z, e, z klimatizácie. Sú tu tri rozhodujúce body e, riadenie, zelený charakter ekonomiky a pre, prepojenie s rozvojom. Myslím si, že pozícia únie je spravodlivá, pokiaľ ide o governance, riadenie veci, spravovanie veci verejných, pokiaľ ide o, o zelený charakter ekonomiky, naše uznesenie e, Nuž my predložíme zo pár pozmejúcich návrhov na posilnenie znenia pokiaľ ide efektívnosť využitia zdrojov, hlavne indikátory a to, ako možno začať naše vyjednávania. aby tieto aspekty sa odzrkadlili v záverečnom znení. A posledný bod, pán predseda. Ide o agendu založené na akciách a možno Európska únia by mohla vytvoriť možno medzinárodnú dohodu pokiaľ ide o to, aké nástroje možno použiť v budúcnosti. Uh, Vy dvaja ďalší rečníci, prosím, tiež len po minútke, inak to nestihneme. Aby sme stihli ešte správu ďalšiu o európskom rozmere v športe. Pani Okoník. Ďakujem, pán predseda. s týmto echom tu mám ešte menej času ako bez neho Myslím si, že to výročie RIA je dobre načasované, paradoxne. Rád by som zdôraznil dve dôležité otázky. Jedna, efektívnosť zdrojov. Každý deň vidíme v novinách, ako sa míňajú naše zdroje. Stávajú sa to veľkým problémom. A myslím si, že je veľmi dôležité na konferencii Rio plus 20, aby sa to diskutovalo, aby sme sa tomu vyhli, aby sme sa nevyzabíjali za posledné zdroje. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá téma. Pokiaľ ide o zelenú ekonomiku, nepovažujem ju za určitú podekonomiku. To je proste tá, tá naša jediná ekonomika. A preto ekonomika zelená. Toto treba rozlišovať. A potom, pokiaľ ide o dotácie, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Dúfam, že dokážeme sa k tomuto dohodnúť. Asi nie na Rio plus 20. Vydávajú sa bilia, bilióny eur na škodlivé látky a ešte viac sa míňa na to, aby sme sa zbavovali negatívnych dopadov týchto, týchto, týchto dotácií, ktoré smerujú na takéto látky. Ďakujem Adam Gierek je posledný rečník. Ďakujem, budem veľmi stručný táto rozprava, vážený, môžem sa len pridať k rečníkom, predrečníkom. Je to všetko prepojené. Žijeme v trhovom hospodárstve, e, ide o slobodný obchod a určité pravidla jednoducho nemožno, nemožno e, zničiť. Zdá sa však, že hlavné riešenie tohoto problému e, je, spočíva v tom, že sa zmení konzumný model a model, model konzumnej spoločnosti, ale o tom sa nehovorí. My sme určitý model pri, pri, prijali, tzv. americký, možno sa povedať, rozsiahli konzum. Treba e, podporovať k inému typu konzumu. Konzumný model, spotrebiteľský model, ktorý sa bude orientovať na životné prostredie, ktorý sa postará o to, že sa vyvinú zelené technológie a tak ďalej. Ďakujem. Ja, vielen Dank, in der Tat. Ďakujem pekne, pán kolega. Áno, máte pravdu, že technológie zlepšujú tú efektívnosť, ale že vytvoriť nejaký nový model spotreby, že toto je trošku zložitejšie. Zajtra na poludne lehota na pozmaňovacie návrhy. To je potrebné, aby tá správa mohla prísť včas. Sophie Okony dostane teraz dve minúty a diskusia potom bude až na budúce, lebo už prídu ministri, aby dlho nečakali. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, skutočne diskusia o správe spojenej s európskym rozmerom športu. Od podpísania Lisabonskej zmluvy je šport európska kompetencia, čo to doteraz nebolo. A myslím si, že to je zásadný uh, prvok, tento európsky rozmer športu e, e, by sa mal zanalizovať v tomto výbore. Je potrebné, aby sme zmerali, ako veľmi je šport nástrojov v oblasti verejného zdravia a ako veľmi je pre nás dôležité bojovať proti dopingu. Čiže zaujímavá diskusia. Bola by som rada, keby sme zmerali uh, to, ako veľmi je šport problematikou pre Európu všeobecne. Čiže očakávam novú rozpravu, kde by som predložila väčšiu časť svojej správy alebo ju predstavila. A pred Štrasburgom e, budeme mať e, v auguste zasadnutie výboru Envy. Možno by sme e, nedá sa to urobiť pred Štrasburgom. Počítam s vami, že toto bude predmetom plodnej diskusie a že to bude čo najskôr pred Štrasburgom, ak je to možné. Áno, ďakujem pekne, ak to bude teda možné. Ďakujem pekne za túto správu. Šport je nástrojom pre verejné zdravie, týka sa to hospodárstva, musí sa to brať do úvahy a mala by to byť diskusia. Ďakujem pekne. A teraz poľské predsedníctvo. So, uh, dear colleagues, uh, I... Dobre, kolegyne, kolegovia, teším sa, že vo výbore Envy Európskeho parlamentu môžem privítať zástupcov nového polského predsedníctva. Máme tu ministra životného prostredia, pána Kraševského. Vítam vás tu, pán minister. Viete, že Európsky parlament roky sa snažil presaďovať e, lepšiu životnú úroveň, vyššie štandardy, pokiaľ ide o škodlivé emisie. Tešíme sa, že tu teraz máme polské predsedníctvo. Veľmi dobre ste nás uvítali, keď sme boli u vás vo Varšaj. Máme na to naozaj veľmi pekné spomienky. A vy ste vtedy boli profesorom na Varsavskej univerzite, mali sme potom pracovnú večeru a po jej skončení ste mi povedali, no už ja teraz idem spať a zajtra ráno budem prednášať o udržateľnom rozvoji. A včera, pokiaľ ide o neformálnosti ministrov, tam ste vraveli, že niektoré, niektoré prednášky nie sú veľmi navštevované, ale že tá vaša je vždy nabitá, takže vidíte, že je tu ochota angažovať sa v tejto oblasti, v oblasti trvalo rozvoja. A my sme práve uzavreli rozpravu o uznesení Rio plus 20. To bude počas ďalšieho dánskeho predsedníctva a je tu aj zástupca dánsky z Koreperu, e, ktorý túto aktivitu už teraz sleduje v rámci TRIA Polsko, Dánsko, Cyprus. Takže vítajte vo výbore pre životné prostredie. Polské predsedníctvo má pred sebou mnohé veľké otázky. COP17 v Južnej Afrike, boj s klimatickými zmenami, Cestovná mapa pre efektívne využívanie zdrojov, tá príde v septembri a stratégia pre biodiverzitu nás tiež čaká, takže naozaj veľké témy. A potom aj ďalšia legislatíva, ktorú ste v časti navrhli aj vy na ten nasledujúci pol rok. Takže vítam vás tu a nech sa páči, máte priestor na prezentáciu. Ďakujem pekne. Drahý Jo. Začnem po anglicky, keďže som profesor, tak eh, často si nárokujem aspoň 45 minút, takže prosím, keby som to preháňal, dajte mi znamenie. No a teraz už po polsky, vážený pán predseda, Vážené dámy, vážení páni, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, prichádzam sem ako zástupca polského predsedníctva rady. V najbližších šiestich mesiacoch bude Polsko predsedať dôležitým zasadnutiam rady pre životné prostredie, hlavne v súvislosti s klímou ale predstupujem pred vás aj ako člen vlády jednej veľkej krajiny v centre Európy, ktorá práve vďaka členstvu v EÚ dostala možnosť rozvíjať sa rýchlejšie vo všetkých oblastiach, v oblasti kultúry, spoločnosti, životného prostredia a tak ďalej. Naša krajina má naozaj krásnu prírodu, A preto má vstup do Európskej únie veľmi potešil, veľmi ma potešil ten rozvoj, ktorý nastal v našej krajine. Naozaj v, Európs- naozaj v Polsku e, občania vnímajú vstup a členstvo do EÚ ako veľmi pozitívne. Získali sme prostriedky na vytváranie určitých kapacít. Tiež sa nám podarilo zaviesť a dodržiavať prísnejšie pravidla v oblasti životného prostredia. V zásade môžeme európsky projekt porovnať s Marshallovým plánom. Ide o program Infraštruktúra a životné prostredie. To je pre mňa veľmi dôležitá téma. Ja osobne si myslím, že pokiaľ ide o značenú Európu, že musíme mnohé vrátiť počas nášho predsedníctva a naozaj chceme toto predsedníctvo aj v tomto zmysle využiť. Po druhé, hospodárske otázky. Tie sú podľa mňa mimoriadne dôležité. Životné prostredie a klimatické zmeny veľmi úzko súvisia s hospodárskymi výzvami, ale aj s tými sociálnymi. Ide o systém vzájomne závislých premenných. Nemôžeme ich vnímať samostatne. Dôležité sú výzvy, ktoré pre nás predstavujú klimatické zmeny. Pre Polsko, ale aj iné európske krajiny to znamená budovanie a reštrukturalizáciu nášho trhu s energiou. My sme napríklad do veľkej miery závislí od uhlia. Toto je naozaj veľmi veľká výzva v oblasti infraštruktúr. Klimatické zmeny sú, by som povedal, najväčšou prioritou polského predsedníctva. Vo všeobecnosti sme spokojní s úlohou Európskej únie ktorá naozaj je v popredí celosvetovo v oblasti klimatických zmien. A túto úlohu budeme aktívne podporovať aj počas nášho predsedníctva. Sme svedkami ale aj opačnej tendencie. Máme tu nové hospodárske veľmoci Indiu, Čínu, Brazíliu. Tieto krajiny hospodárskú rovnovahu v svete narúšajú a menia Náklady, ktoré súvisia s klimatickými zmenami, je potrebné zanalýzovať z lokálneho a makroekonomického hľadiska. Náklady boja proti klimatickým zmenám je potrebné vnímať tou optikou, že ak teraz nerobíme mm, nič my, tak tie náklady budú v budúcnosti pre budúce generácie ešte vyššie. A ak iba Európania budú znášať tieto náklady, tak e, prídeme o konkurencieschopnosť a toto vôbec nie je prínosné pre mm, svetovú klímu, pretože emisie v Európe predstavujú asi len 30-40 Čiže takto by sme prehrali hneď na viacerých rovinách. Takže je potrebné, aby všetky krajiny, ktoré emitujú CO2, prispeli Čína a USA napríklad predstavujú polovicu celosvetových emisí CO2. Nuž, v Durbane nemôžeme zrejme očakávať podpis nejakého dohovoru. Napriek tomu ale polské predsedníctvo bude pracovať na tom, aby sme sa priblížili k takejto dohode spolu s Európskou komisiou využijeme možnosti na predloženie súčasného Kjótského protokolu a záväzkov z neho vyplývajúcich. Tiež chceme, aby témy načetnuté v Cancúne, aby tieto boli realizované. Je potrebné zdieľať tieto náklady celosvetovo. Myslíme si, že Európsky parlament tu môže zohrávať dôležitejšiu úlohu. Napríklad v kontaktoch s parlamentami krajín, ktoré sú veľkými emitentami CO2. Tam by ste mohli niečo zmeniť, keby ste sa viac angažovali v boji proti klimatickým zmenám. Pokiaľ ide o náklady a prínosy Myslím si, že by bolo potrebné investovať do inovatívnych technológií, investovať do takých riešení, ktoré neemitujú CO2 alebo len v malej miere. Myslím si, že v USA a v Číne sa už takéto riešenia hľadajú, takže je na mieste, aby sme to robili aj tu v Európe. A toto je prínosné nielen pre naše životné prostredie, ale aj pre hospodárstvo zo stredno- a dlhodobého hľadiska. Inovácie, samozrejme veda a výskum v jednotlivých členských štátoch sú na odlišnej úrovni, takže je potrebné, aby boj proti klimatickým zmenám sa stal naozaj prioritou vo všetkých našich aktivitách. Znova opakujem, náklady a prínosy každého jedného postupu je potrebné prehodnotiť. Sú tu rôzne odvetvia, ktoré sú momentálne veľmi ohrozené presunom výroby, a teda emisí CO2 do krajín, kde environmentálne štandardy nie sú také prísne. Využíme túto možnosť, tak aby tieto náklady boja na klimatické zmeny boli spravodlivo rozdelené. Polské predsedníctvo sa bude týmito všetkými otázkami detálne zaoberať. Vyhodnotíme všetky údaje, ktoré máme k dispozícii. Ešte v tejto súvislosti očakávame správu od Európskej komisie. pretože oslabenie hospodárstva ktorejkoľvek európskej krajiny znamená oslabenie celej Európskej únie. A myslím si, že v kríze je takýto prístup iba logický. Polské predsedníctvo je presvedčené o tom, že systém obchodovania s emisiami v súčasnej forme nie je postačujúci. Až by sme teda mali viac podporovať také odvetvia, ktoré neprodukujú veľké emisie je to skrátka preto, lebo krajiny so slabším hospodárstvom nemajú, nemajú prostriedky na inovácie, obnoviteľné zdroje energie. Nie všetky krajiny majú možnosť na podporu takýchto inovatívnych postupov. E, Polské predsedníctvo bude podporovať všetky krajiny pri dosahovaní cieľov v oblasti efektívneho využívania energie. Myslím si, že toto je v prospech nielen výrobcov, ale aj spotrebiteľov energie. Takže to sú opatrenia, ktoré nespadajú pod systém obchodovania s emisiami. Ja teda dúfam, že tieto návrhy, tieto riešenia budú odzrkadlené aj vo viacročnom finančnom rámci Európskeho spoločenstva. Toto sú podľa mňa teda najnaliehavejšie otázky, ktorými sa musíme zaoberať, tie, ktoré som spomínal. Ale nesmieme zabúdať aj na iné témy. Takže medzi naše priority preto patrí napríklad aj efektívne využívanie zdrojov. Toto je pre mňa veľmi dôležité, pretože súčasný model výroby a spotreby tieto vyčerpávajú prírodné zdroje, plýtvajú nimi. Súčasný systém hospodárenia na našej planéte Skrátka je založený na nákupe, spotrebe a my to musíme zmeniť. Musíme podporovať cyklické hospodárstvo, nielen v EÚ, ale aj celosvetovo. Pretože keď sa pozrieme na rast, tak vidíme, že je exponenciálny. Keď sa pozrieme na využívanie zdrojov, vidíme, že každoročne sa zvyšuje nužak na Marsa, nenájdeme urán, respektíve na Venuši ropu, tak skrátka budeme musieť možno hľadať nové zdroje a nové zdroje na našej planete, tak ktoré zatiaľ neboli odhalené. Aj tu musí Európska únia prevziať taktovku a aj v tejto súvislosti chcem počeknúť úlohu Európskeho parlamentu. Vy musíte skrátka vysvetľovať, že pre náš úspech nemôže byť jediným meradlom to, že budeme neustále sledovať iba HDP a jeho rast, že toto bude náš jediný cieľ. Toto sú úlohy, ktoré sú pred nami, musíme ponúknuť riešenia. Musíme podporovať nový model spotreby a spotrebiteľa. Takého spotrebiteľa, ktorý si nebude každoročne kupovať nový mobilný telefón, Musíme skrátka začať postupovať inak. Samozrejme, že je ešte aj veľa ďalších dôležitých otázok, ktoré som ja nemohol vo svojom úvodnom slove pokryť. Teším sa v tej súvislosti na vaše otázky. Ale ešte mi napadá jedna dôležitá téma, téma biodiverzity. Táto veľmi úzko súvisí s trvalou udržateľnosťou a trvalo udržateľným rozvojom. Aj toto bude jedna z tém na samite Rio plus 20. Úloha polského predsedníctva bude spočívať v tom pripraviť spoločné stanovisko. Máme k dispozícii pol roka na prípravu takéhoto spoločného stanoviska. Je len dobré, že Európsky parlament bude pre nás podporou, teda že Európsky parlament tiež pripraví svoje stanovisko. V mene predsedníctva by som rád povedal, že naozaj musíme nastúpiť na cestu trvalej udržateľnosti. A ja pevne verím, že tie konkrétne veci, zelené hospodárstvo, ktoré teraz v Európe chceme budovať, teda, že sa musíme vymaniť z tej logiky, ktorá napríklad u nás v Polsku spôsobuje veľkú závislosť od uhlia. Túto logiku musíme prelomiť. Oblasť biodiverzity. Tu sme už veľa dosiahli. Veď ktorá ešte iná krajina celosvetovo chráni až 20 svojho územia v e, systéme, v našom prípade Natura 2000? Toto sú riešenia, ktoré musíme navrhovať. A v minulom finančnom výhľade nebolo dostatok prostriedkov na túto oblasť, takže je dôležité, aby sme do týchto oblastí nasmerovali viac prostriedkov. Ochrana územia, ochrana biodiverzity. Nož a ešte na záver, ja si plne uvedomujem, že právne akty, ktoré spoločne budeme pripravovať, ja ako zástupca predsedníctva budem mať svoj diel zodpovednosti. No a na toto všetko sa ma by potreba viac času než len 20 minút. Ja tu mám podklady k biocidom, k smernici Sevezo, k elektronike a elektrike odpadu z týchto oblastí. To všetko veľmi dôležité témy a my budeme robiť všetko preto, aby spolupráca s Európskym parlamentom bola čo najplodnejšia, aby sme sa dostali čo možno najďalej, aby sme možno dospeli k dohode v prípade niektorých týchto právnych aktov v druhom čítaní, tak aby tieto mohli byť čo možno najskôr pretavené do života. A už úplne na záver, no už ešte než som sa stal ministrom životného prostredia, tak som bol konfrontovaný s rôznymi konfliktami, napríklad rozpula. Tam sa mala postaviť cesta cez eh, veľmi vzácnú prírodnú rezerváciu, a podarilo sa nám nájsť riešenie. Takže ja sa vám tu snažím predstaviť ako taký určitý mediátor, sprostredkovateľ medzi rôznymi záujmami. Dôležité zámery, dôležité právne akty, ktoré plánujeme. Ja by som vnímal za to považovala za svoj obrovský úspech, keby sa nám podarilo viacere z nich e, presadiť. Takže to je všetko z mojej strany. Teším sa na vaše otázky. Pokúsim sa na ne zodpovedať. Ďakujem pekne, pán predseda rady. Prechádzam do Nemčiny. Možno si nasadte sluchadla. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán profesor by samozrejme potreboval viacej času, ale my sme si vypočuli, čo ste nám chceli počúva- povedať. E, vypočuli sme si vaše posolstvo, čo je nám blízke a jednoznačne budeme s vami spolupracovať počas polského predsedníctva. Spomenuli ste e, um, energetickú efektívnosť a Teraz vieme, eh, akú máte pračku. Je, má 30 rokov a ešte stále funguje veľmi dobre. To je príklad eh, pre nás všetkých. To je príklad, eh, ktorý bol ukázaný na ministerskej konferencii. Ľudia by nemali byť takí marnotratní, mali by radšej využívať svoje prístroje lepšie a dlhšie, kým fungujú Tiež ste ukázali vašu schopnosť e, rozhodovať a veci sprostredkovať v Európskej únie, pretože v konečnom dôsledku nie všetci máme ten istý názor, alebo máme rovnaké ašpirácie, no ale predsa len musíme sa dohodnúť, pretože tak, ako ste vy správne poznamenali, nemáme žiadnu šancu niekam sa dopracovať, ak nebudeme hovoriť jedným hlasnom v Durbane a preto je také závažné, aby sme napredovali, mali jedno posolstvo za Európu. To je naša úloha vo výbore Envy. To musíme spraviť a musíme pracovať na to, aby sme dosiahli tento cieľ. Polsko má krásnu prírodu a zachovali ste si túto prírodu Mohli by ste nám ukázať cestu, pokiaľ ide o poľnohospodárstvo a ochranu prírodných zdrojov. To by bolo veľmi pozitívne, pretože e, my sme videli veľa prípadov v iných častiach Európy, kde je príroda zničená. Ďakujeme pekne. Je tu veľa žiadostí o slovo a myslím, že dáme rečníkom tri minúty. Pán Peter Líze je prvým rečníkom. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ich habe einige kurze Fragen zum otázka k, k klíme. Dnes sme tu mali diskusiu. Predseda nám povedal, že v rade bola kritika podiv, počudovanie nad tým, že my ako parlament sme neprijali uznesenie minulý týždeň. Trošku ma to teraz prekvapuje a vás ako predsedu rady by som sa spýtal, ako rada zdôvodňuje kritiku parlamentu, pretože keď ma dobre informovali začiatkom minulého mesiaca, e, rada sa tiež nezhodla. A pritom, bohužiaľ, vaša vláda práve zohna, zohráva veľmi dôležitú úlohu, že nič nevzniklo. Tak by som rád počul, aby ste vyjasnili, čo bolo diskutované tento týždeň v Rade, pokiaľ ide o to, tú nezhodu v Európskom parlamente. Po druhé ste povedali, že EÚ má neobmedzenú vedúcu úlohu v ochrane klímy. To by som vás poprosil, aby ste zdôvodnili, pretože zmysel to veľmi nedáva. Japonsko má cieľ 25%, Brazília má cieľ v porovnaní s terajšou situáciou z, tri, e, z 36% e, na 39%, e, takže treba byť opatrný, či sme naozaj tak výhradne vedúci keď v tom v konečnom dôsledku možno nebudeme predsa len taký ambiciózny. Ale pohľad do, do, dopredu, celkom správne ste povedali, e, spomenuli energetickú efektivitu, to súvisí s klimatickými cieľmi. Čo konkrétne plánuje predsedníctvo? Pán Oettinger mal pravdu, všetci len rečnia, rečnia, ale keď ste vy na pôde rady, tak sa treba porozprávať s kolegmi, kolegami, čo konkrétne plánuje polské predsedníctvo a potom súvislosť medzi efektivitou energetickou a klimatickými zmenami. Vy ste povedali, že efektivita využitia energii e, e, vo veľkej miere závisí v oblasti obchodovania s emisiami, ale ne, nemusíme tu prispôsobiť aj effort sharing, pretože keď máme efektivitu energie a množné množstvo cieľ, tak, tak treba uspôsobiť aj ciele effort sharing a tie nie sú ambiciozne, pretože keď sa pozriete na effort sharing a vašu výpoveď, že sme výlučným vodcom v tejto oblasti, tak to nesedie. Posledná otázka v tejto oblasti je náš kolega Peter Olajoš, ktorý teraz zastupuje Maďarsko v Rade, predstavil štúdiu o hospodárskych dopadoch posilnené ochrany klímy e, na hospodárstvo Maďarska, kde dospieva k veľmi dobrým výsledkom. Poznáte túto štúdiu a môžete porovnať Maďarsko s Polskom? Ďakujeme, spojíme viacero otázek, kým sa bude odpovedať. Len k prvému bodu nie je rada oficiálne e, nás kritizoval ako parlament, ale pri neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia boli rôzni aktéry, ktorí sa čudovali, že sme neprijali žiadnu, žiadne uznesenie. Nebola to rada na oficiálnom zasadnutí, ale tieto dva, počas týchto dva dní viackrát sa pýtali predsedu. Ďakujem pána Plam, pani Plam. Ďakujem pekne. Pán predseda, a ja by som chcela privítať eh, pána ministra za životné prostredie v mene polského predsedníctva a chcela by som vám zaželať veľa šťastia. Ja by som chcela pohovoriť o šiestom environmentálnom pláne. Toto je dôležitý aspekt, ktorý spája európske ciele udržateľného rastu, konkurencie schopnosti a zamestnanosti a viete, že poskytuje dôležité prvky pre komunitárnu stratégiu inteligentného rastu. A preto viem, že vy budete mať eh, v rade veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ďalší siedmy environmentálny plán e, od roku 2012. Rada by som sa vás spýtala, aké máte plány ohľadom analýzy šiestého Environ environmentálneho plánu a nadväzných krokov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Veľmi ťažká otázka. Korin Lepáš. Pán minister, Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, že ste nám e, predložili vaše návrhy ako sprostredkovateľ e, ku klimatickým témam. Je pravda, že máme trochu obavy E, pretože vidíme, že politická vôľa je minimálne nestála a vodcovstvo Európy, o ktorom hovoríte v klíme, nie je realitou. E, v tomto súhlasím s mojim kolegom Lízem. Ako si predstavujete v šiestich nasledujúcich mesiacoch možný pokrok polského predsedníctva? Eh, aby politické diskusie sa pretavili do praxe, do konkrétnych činov. To je dôležité hlavne v cieľoch, ktoré si stanovujeme v energetických otázkach. Druhá téma a druhá otázka sa týka geneticky modifikovaných organizmov. Parlament v plenárke pred niekoľkými dňami schválil správu, ktorú schválil e, výbor Envy na môj návrh. Teraz je to v rade. A e, chcem vedieť, či máte v pláne počas vášho predsedníctva túto tému riešiť tak, aby to, čo predseda Barroso a komisia chcú, aby toto napredovalo. Myslím, že e, minimálne niektorých z nás táto téma zaujíma tretia a posledná otázka, príprava Rio plus 20. E, Predsta Heinen k tomu niečo, Leinen k tomu niečo povedal vo svojom úvode. Myslíte si, že Európa bude schopná ísť nad rámec pekných slov a prejavov, prísť e, s návrhmi, ktoré sú extrémne presné, e, ktoré budú financované, ktoré budú záväzné. Mm, myslíte si, že sa nám takéto niečo podarí, teda vymaniť sa len zo slov. Ďakujem pekne. A pán, slovo má pán Ousky. Ďakujem, pán predseda, pán minister, pán profesor. Vítajte medzi nami vo výbore Envy chcem sa vás spýtať e, na rovnako aktuálne veci ako príprava konferencie v Durbane. Pred dvomi rokmi Európska únia si vytýčila jeden z bodov, e, jeden z cieľov energetickú sebestačnosť. A vieme, že nie len pre Európu, ale pre Poľsko mnohé ďalšie krajiny, zvlášť je závislosť na ruskom plyne veľký problém. Sú nejaké riešenia, ale tie nie sú úplne v poriadku alebo v súlade s ochranou životného prostredia, napríklad poľský problém ťažba e, bridličnej ropy, bridličnej ropy. E, to je veľmi zaujímavé a bridličného plynu. Čo sa týka kapacity, je to zaujímavé, ale je to problematické e, z pohľadu ochrany životného prostredia. Čo si o tom myslíte? Na jednej strane teda energetická sebestačnosť a na druhej strane uh, ochrana životného prostredia. S tým súvisí aj moja druhá otázka. Váš názor na využitie e, jadrovej energie v boji s klimatickými zmenami, využitie v Európe, zvlášť po poslednom politickom rozhodnutí Nemecka, prestať využívať jadrovú energiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi ministrovi, hovorí pani Hasi, za to, že prišiel sem k nám. Rada by som vám zaželala veľa úspechov, ale úprimne povedané, musím povedať, že ten začiatok nebol veľmi stimulujúci. Povedali ste, pán minister, že chcete pokračovať v tom, aby Európa mala vedúcu úlohu v klimatickej politike ale ako moji kolegovia pán Líze a pani Lepáš spomenuli, Poľsko a jeho úloha v posledných týždňoch v rade neboli celkom pozitívne. A takisto nie je veľmi stimulujúce počúvať vo vašom vyhlásení štandardné argumenty Ehm, fosilného priemyslu. Vieme, že schopnosť spoločnosti fungovať bude ohrozená, ak klimatické zmeny presiahnu 2 stupne Celzia. Potrebujeme, aby záväzky krajín z Cancúnu um, boli dostačujúce, zatiaľ dostačujúce nie sú. Emisné limity, ktoré boli formalizované v Cancúne, sa musia zvýšiť. Ak si myslíte, že EÚ by nemala byť príkladom e, pre celý svet vo zvyšovaní záväzkov, potom akú máte stratégiu v tomto snažení zabrániť viac ako dvojstupnovému zvýšeniu teplot. Myslíte si, že fosílny priemysel je dôležitejší? A pre, alebo sú to deti a, vnúci dnešnej generácie, aby mali budúcnosť. Ďakujem pekne. Teraz mene politických skupín alebo pán minister, ak chcete teraz odpovedať na prvé kolo otázok. Máme 10 ďalších kolegov, ktorí chcú hovoriť. E, možno by sme mohli najskôr teda odpovedať. Nech sa páči. Pokúsim sa byť veľmi stručný. Najskôr by som chcel hovoriť o otázke 25 Vážení poslanci, e, toto je dôležité nielen pre poľské predsedníctvo, ale aj pre poľských ministrov. Rád by som na túto otázku odpovedal. Chcel by som vás ubezpečiť pani Hasi, že nemáme v úmysle brániť e, záujmy energetického e, priemyslu a banského priemyslu. V Poľsku tieto lobistické skupiny už nie sú také silné ako v minulosti. chápame, že nízkoemisná ekonomika je nevyhnutná. Vieme, že musíme znižiť našu závislosť na uhlí a ešte pred zverejnením cestovnej mapy do roku 2050 sme vedeli, že 40-percentný podiel uhlia je maximum, ktorý si naše hospodárstvo môže dovoliť. Musíme revidovať túto stratégiu. A rád by som vysvetlil, prečo sme vetovali 25-percentný plán zo strany komisie. Je to preto, lebo nemáme dostatok informácií, štúdií a analýz. pokiaľ ide o hospodársky dopad na jednotlivé členské krajiny. Ja som vyži- tieto údaje v júni minulého roka a e, dostal som sľub, že analýzy sa budú robiť e, vo všetkých krajinách, ale nikdy sme tieto informácie nedostali. Hlavy štátu a vlád sa dohodli v Kodani že za určitých okolností budú naklonené s e, cieľom e, na zníženie emisí. A pani Hasi a pánovi Lisemu by som chcel povedať, že sme urobili naše prepočty. Pokiaľ ide o dopady a náklady e, na mm, poľské hospodárstvo, ktoré by malo 20-percentné zníženie je to niekde medzi 0,9 a 1 HDP. My chceme znášať tieto náklady, sme teda ochotní. Nezávislí experti Svetovej banky urobili rovnaké prepočty a prišli z ešte pesimistickej, mm, pesimistickejšími výsledkami ich e, výsledok bol medzi 1,2 a 1,4 HDP. Keď som sa pýtal kolegov z iných krajín, či majú prepočty tohto druhu, tak e, povedali, že nie. A preto sa domnievam, že kým nebudeme poznať dôsledky našich rozhodnutí, nie je v európskom záujme dosiahnuť veľké zhoršenie európskeho hospodárstva. Hovorili sme o uhlí. Ak um, chceme vyplácať nezamestnanecké dávky veľkému počtu nezamestnaným, tak to bude sociálny problém. Netýka sa to iba uholného e, priemyslu. Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, Rád by som zdôraznil, že toto je naša e, zďaleka prvá voľba. Tam by mala Európa smerovať v prvom rade. Mala by mať veľmi široký prístup. Poľské skúsenosti by mohli poslúžiť ako užitočný príklad ostatným krajinám. k 250 miliónom eur, ktoré sa vynakladajú na, z fondu Euró, e, Polského fondu na ochranu životného prostredia na projekty energetickej efektívnosti, malé a veľké um, podniky, mm, malé podniky majú 40-percentnú podporu na investície napríklad do solárnych panelov. Ponúkame inteligentné, um, inteligentnú zelenú podporu. financujeme mnohé ďalšie programy, ako napríklad e, izolácia, teplná izolácia budov. Takmer každá budova, ktorá potrebuje tepelnú izoláciu, môže byť izolovaná vďaka takejto podpore. Pani Plum, šiestý environmentálny program je úlohou pre poľské predsedníctvo počas nasledujúceho pol roka. Musíme vypracovať spoločné európske stanovisko, hodnotenie 6. environmentálneho programu. Diskutovalo sa o tom na neformálnom stretnutí ministrov životného prostredia na Baltickom pobreží v soboti a um, počuli sme veľa kritických hlasov boli udané špecifické príklady toho, čo sa nedosiahlo. Vážení poslanci, nebol tam ani jeden hlas a pán Leinen o tom vie. Ani jeden hlas spomedzi 27 ministrov a vedúcich delegácií ktorý by spochybnil zmysel 7. programu, hoci 6. nebol úplne úspešný, ale to je dostatočne dobrý dôvod na to, aby sme mali 7. Možno musíme zdvojnásobiť našu snahu a vyčleniť viac zdrojov na zabezpečenie toho, aby sa nám podarilo to, čo sa nám nepodarilo minule. Siedmy program bude schválený našimi dánskymi priateľmi, ktorí prevezmú od nás štát, štafetu predsedníctva. Spoločné stanovisko do Durbanu. Tu by som chcel spomenúť jeden príklad, ktorý pokladám za veľmi dôležitý. Veľká úloha pre európskych poslancov. Uh, pri návštevách ostatných parlamentov. E, ide o hlavných emitentov a ide o to, aby sme ich presvedčili, aby sa pridali k nám, aby išli v našich šľapajách, v našich ambíciách smerom k globálne záväznej dohode. Myslím si, že toto je veľká úloha pre vás. Môžete veľmi pomôcť, keď e, parlamenty rozličných krajín, hlavne v tých e, ktoré emitujú najviac, aby sa pridali k Európe, pretože my sa cítime trochu opustení z rozličných dôvodov. Každá krajina, Čína, USA a ostatné, Japonsko, majú argumenty, prečo nemôžu e, mm, konať tak ako my, prečo sú za nami, tak povediať, zaostávajú. Čiže toto je veľká úloha pre Európsky parlament. Ak teraz eh, by sme mohli pokročiť a prejdem k otázke pani Lepáš. Tu môžem ponúknúť niečo ako sprostredkovateľ. Veľmi sa mi táto úloha páči, e, úloha e, nachádzania riešení v rokovaniach. Vždy budú rozdiely. Vždy sa budeme snažiť o o to, aby sme dosiahli kompromis v Poľsku ako minister životného prostredia. som pracoval na legislatíve, ktorá sa týka GMO, aby sme mali priestor pre experimenty. Som e, vedec a verím v experimenty a učenie. Nemá zmysel zakazovať GMO a dovoz GMO, napríklad e, veľké objemy krmív, ale ja nie som za uvoľnenie geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. Nemôžeme porušovať legislatívu EÚ. Nebolo to možné v rámci polskej legislatívy pestovať GMO ani na jednom metri štvorcovom. Keď e, chceme prijať túto legislatívu, tak minimálne v Polsku by sme mali oveľa jednoduchšiu úlohu. Rio plus 20 a či bude Európa schopná urobiť viac ako len hovoriť. Chcem poďakovať pani Lepáš za jej otázku, pretože aj ja mám pochybnosti v tomto ohľade. Neviem, či sme pripravení na takýto veľký skok v myslení. tak veľmi sme si zvykli na nové mobily každý rok, e, každé nové auto alebo model, ktorý sa dostane na trh, e, je spojený s veľkou pozornosťou. Musíme zmeniť spôsob myslenia. spôsob e, fungovania našej mysle. Mm, myslím, že prítomní, tu prítomní so mnou súhlasia a dúfam, že sa nám to podarí. Dohodli sme sa na špecifických krokoch, ale musíme ich aj dosiahnuť. Naše kroky treba zmeniť na konkrétne činy. otázke bridličného plynu. Je to otázka pána Ouského. Energia alebo základná energia je potrebná preto, aby sme mohli budovať um, veterné parky, alebo mm, fotovoltaické generátory. Pretože niekedy e, vietor nefúka a slnko nesvieti a treba kompenzovať tú bázu. Teraz máme štyri zdroje e, základnej energie alebo bázy. Máme čierne a hnedé uhlie. Ale ľudia v Európe v salónoch Európy nehovoria o uhli, pretože je to nemoderné. Potom je tu jadro. Po Fukushime ho nikto nechce. A potom sú tu konvenčné prírodné zdroje, ako napríklad zemný plyn. Mohli by sme zvýšiť závislosť na ruskom zemnom plyne, ale v Poľsku to nechceme. A ja som rád, že Európa tiež nechce byť úplne závislá na ruskom zemnom plyne. Ak nie sme schopní využiť bridličný plyn, mali by sme sa vrátiť k sviečkam, aby sme mohli čítať? Všetky naše štyri zdroje energie majú svoje nedostatky. A my musíme tieto nedostatky zmerať. Vieme, že ideálny zdroj základnej energie neexistuje. Preto musíme v každej krajine mať taký energetický mix, ktorý nám umožní mať e, konkurencieschopnú, efektívnu energiu a chrániť životné prostredie. Môže vás ubezpečiť, že máme veľmi prísne pravidlá. Systém ochrany e, dopadových e, štúdií na ochranu životného prostredia. Niektorí si myslia, že je príliš prísny. Ďakujem. Ďakujeme čítať pri sviečkach je síce romantické, ale neveľmi praktické, ale dúfame, že v budúcich 10 ročiach ďalšie štyri zdroje energie prílivová, slnečná, biomasová energia, to všetko sa bude dať využiť. A teraz máme pred sebou výzvu 10 prihlášok e, s maximálne dvoma minútami ako vymedzeným časom. Nech sa páči, pán Florenc. Vážený pán predseda rady, pán profesor, kompliment z mojej strany. Ste môj predseda rady číslo 25 a podľa vašej prezentácie naozaj môžem povedať, že patríte k tým svetlým momentom toho, čo som tu zažil. Moja otázka znie, aký máte e, vlastne plán, plán e, na ceste do e, Durbanu čo by ste poradili kolegom v rade ministrov? Na akú nôtu ich naladíte? A čo poviete v, tom, v tomto výbore? Veď chceme údajne všetci hovoriť jedným hlasom. Ďalej otázka elektrošrotu. Zdedil som pračku po mame, mame. To je najväčší zločinec a Kradlož na mojom uh, statku. Ja by som chcel pozvať vás a vašich pracovníkov. Chcel som vás pozvať už dnes na 8. na ranejky, aby ste videli, ako funguje. Čo by ste nám navrhli, aby, aby, ako by sme mohli zomknúť to kone? Aká je vaša pozícia? Ste i s ďalšími členskými krajinami na ceste? Wir sind untereinander auch alle nicht einig. Vy nie ste si predsa zajedno ani medzi sebou. Aká je vaše smerovanie? Konečne ste vybavili ten termín za polského predsedníctva, túto návštevu. Kriton Zenis. Thank you, Mr. President, and I would like to welcome you, Minister. Vítajte, pán minister. Predsedníctvom je naozaj pre európsku vládu. Veríme, že sa vám podarí nájsť spoločné riešenia, vyriešiť spoločné problémy. Pridám sa k predrečníkom, pokiaľ ide o klimatické e, zmeny. Vy ste spomenuli to, že treba Vy ste spomenuli, že treba sa zaoberať krajinami, ktoré by sa mali zaradiť do... Ale spomenuli ste e, Čínu, ale oni naozaj, naozaj príjmajú radikálne opatrenia. Zatvárajú niektoré fabriky, radikálne e, reštrukturalizujú veci. A hoci je pravdou, že my všetci cítime hrozbu zo strany čínskej konkurencie dnes, otázka znie, kto bude bojovať so zelenou Čínou v budúcnosti, ak tento boj prehráme pokiaľ ide o tých, ten, o tých 10 biliónov eur, zelené technológie, Čína tam smeruje veľmi rýchlo. Takže hoci nesúhlasíme s Čínou na spoločných e, právne záväzných e, predpisoch pre klimatické zmeny, ale oni si robia svoju domácu úlohu. Ak my s dohodou či bez dohody ro, nerobíme si svoju úlohu, strácame naše pracovné miesta, náš rozvoj, naše Takže naozaj, naozaj rozumiem vašim poznámkam k spotrebe, ale tie zdroje, ktoré, ktoré zabezpečíme, rád by som teda súhlasil s otázkou pána Florenca, ako plánujete sa posunúť, dosiahnuť tieto, tieto ciele a posunúť sa ku koncu roka správnym smerom k Durbanu. Ďakujeme, pán Gebrandy. Ďakujeme vám, pán minister, za prítomnosť. Pridal by som sa tiež k kritizujúcim predrečníkom, pokiaľ ide o vašu pozíciu ku klimatickým zmenám. Nielenže strácame morálnu vodcovskú e, platformu v tejto rozprave, ale takisto budeme trpieť ekonomicky, ak nedohodníme čoskoro ostatných. O zo pár rokov budeme musieť technológie nakupovať od Číňanov, Japoncov, ktorí idú ďalej než EÚ. Pokiaľ ide o efektívnosť zdrojov, som tu spravodajcom a je veľmi zložité toto diskutovať s vami, ale bolo by lepšie si počkať na cestovnú mapu Európskej komisie. Položím vám teda otázku iné, inej otázky, ktorá mi je veľmi blízka, a to je biodiverzita. Nie som tu <clears throat> veľmi optimistický k prístupu rady. Máme tu prekvapivo dobré výsledky samitu z minulého roka z Nagoje. Ale posledný environmentálna rada e, ukázala, že mnohé krajiny nechceli diskutovať tieto ciele. Moja krajina, Holandsko, hovorila o cieľoch, ktoré by mali byť e, finančne prístupné a tak ďalej. Mali by byť realizovateľné, ale to je veľmi subjektívna politická vec. Krajina, ktorá má 60 svojich, svojho ekologického rozpočtu nemá dosť prostriedkov, takže tá prístupnosť nie je dostatočná. Vy ste hovorili o nákladoch klimatických zmien, ktoré budú oveľa väčšie neskôr, ak neurobíme nič teraz. Myslím si, že pri biodiverzite to, je ešte, to platí ešte silnejšie. Takže moja otázka znie, čo urobíte preto, aby sme radu prinútili nielen prijať hodnoty, ale aby aj sme dosiahli hodnoty,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 Danke. Môžem vás možno informovať, že ministri zahraničných vecí na zasadnutí v pondelok tému klimatických zmien e, budú mať e, na programe. Pán minister bude mať k tomu čo povedať. Ďalej tu máme Ritva Mana. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia ministerille. Ďakujem pán predseda a ďakujem vám, pán uradujúci predseda, za výborný zašiatok, e, Želám vám čo, čo najviac úspechov pre mesiace predsedníctva. Chcela by som hovoriť o e, lodných emisiách, e, sírových emisiách k tomu príslušnej direktíve. Je tu rozhodnutie IMO znížiť emisie z lodí, eh, pokiaľ ide o síru. To určite stojí za to. Ale je tu množstvo víziev, pokiaľ ide o budúcnosť námornej poli- eh, dopravy. A jedna zo slabín rozhodnutia IOMO je, že pristupuje k rôznym regiónom rozdielne. O tom asi pán minister viete. v roku 2015 budú emisie byť znížené v určitých oblastiach z 1% na 0,1%, e, hoci v iných regiónoch až do roku 2020 budú musieť pre, e, prejsť z 5% na 0,5%. Cieľom by malo ale byť, aby sme mali rovnaké ciele všade na svete. Chcela by som požiadať pána ministra, aké sú pohľady predsedníctva na túto smernicu o sírových emisiách a aké aktívne bude asi vaše predsedníctvo v tomto ohľade. Ďakujeme za, pri, za tému týkajúcu sa Pobalského mora. Vittorio Prodi. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán minister, eh, uradujúci predseda. To sú veľmi dôležité veci, práve keď myslíme na Durban. Contiamo molto sulle sue tam vlastne sa budeme nachádzať v zúfalej situácii. Eh, rátame s, vaš, s vašou sprostredkovateľskou kapacitou. a verím, že to bude aj možná reakcia na vyhlásenia z Bali. Spoločnú, ale diferencovanú reakciu. Pretože doteraz sme ešte nedosiahli žiadnu spravodlivosť v oblasti klímy. Ja by som vás poprosil o to, aby ste sa tohoto problému ujali, pretože len tak posunieme Kyoto vpred. Možno sa o tom budeme môcť porozprávať ešte inokedy, ale myslím si, že ten prístup jedna osoba, jedno emisné právo. A potom by sme ešte mali hovoriť o ďalšej otázke, ako to vyzerá e, s časovým plánom pokiaľ ide o, o časové výhľady až do, do 2050. Ak to pôjdeme sami, tak to budeme mať žiaden, žiaden vplyv e, na Kyoto a podobne. Takže my budeme síce úlo, v úlohe a priekopníka, alebo túto odovzdáme. Dôležitá je zásadná zmena náš plán B keď nepôjdu s nami ostatní, tak okresáme naše emisie a na hraniciach zavedieme e, CO2 e, poplatky ako e, prostriedok vyváženia. Dávam tieto otázky štandardne do priestoru, ale nikto mi ešte na ne neodpovedal. Pán minister bol profesorom na Milánskej univerzite. Určite chápe vaše obavy. Pani Grostet. Ďakujem pekne, pán minister. Pokúsim sa byť veľmi stručná. Hovorili ste o potrebe vrátiť sa k uhliu, preto aby sme mali určitú energetickú nezávislosť, že je potrebné veci minimálne obmedziť. Je pravda, že návrat k uhliu nie je dobrá v boji proti klimatickým zmenám, ale máme metódu, alebo technológiu a možnosť prostredníctvom zachytávania a skladovania CO2 vyriešiť tento problém v súvislosti s uhlím alebo plynom. Viem, že máte projekty, teraz túto technológiu máme, existuje, vieme, že môže fungovať ale potrebujeme veci zrýchliť a nájsť potrebné finančné zdroje a žiadať Európu, aby sa zaviazala ísť týmto smerom. Chcete vyvinúť politický tlak eh, preto, aby sme uvoľnili potrebné zdroje a dosiahli mm, využívanie týchto technológií v Európe a tiež zachovali technológie v súvislosti aj s Čínou, ktorá takisto chce ich používať. Ďakujem. Posledná otázka. Mišlo Revazí. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste odpovedali, alebo chcete odpovedať na naše otázky. Pred dvomi týždňami som bola v Poľsku, hodnotila sa energetická stratégia a uh, veľmi e, veľký záujem bol prejavený o ten bridličný plyn. Vy ste takou vedúcou krajon, má, pridelili ste 80 povolení na ťažbu tohto druhu plynu. Je dôležité, aby ako minister životného prostredia ste si položili otázky ohľadom kontroly podzemných vôd, hlavne, hlavne podzemnej vody. Ako posilníte ochranu podzemnej vody po tom, čo sa bude ťažiť tento bridličný plyn, pretože pri tejto ťažbe sa používa asi 500 alebo 600 rozličných chemických látok, niektoré sú rakovinotvorné. A potom tieto látky treba zozbierať a spoločnosť nemá žiadne primerané zariadenie na čistenie. Čiže smernica na ochranu podzemných vôd používa iba pesticídy a nitraty a nie ďalšie chemické produkty sú tam spomenuté. A potom chcete sa vymaniť e, zo závislosti na ruskom plyne, ale bridličný plyn vás urobí závislým na USA, pretože oni majú patent na hydraulické štiepenie. Čiže vaša úloha je dôležitá. Francúzsko odmietlo hydraulické štiepenie, Fl- Švedsko tiež a vy v Polsku chcete túto technológiu rozvíjať. To zvýši skleníkové plyny, alebo teda emisie skleníkových plynov. Potom k obnoviteľným zdrojom som bola prekvapená, že v tejto oblasti nie je ani jedna veterná turbína v Poľsku. Videl, nehovorím o slnečných paneloch. Videla som len biomasu, sú tam obrovské zariadenia ktoré vyrábajú energiu z biomasy a vy sám hovoríte, že musíme mať energetický mix, ktorý bude diverzifikovaný, musíme e, vytvoriť tento priemysel v dôležitých sektoroch európskeho priemyslu. Ďakujem pekne. Pán Gierek bol na zozname. Vítam e, pána ministra, ale pred... Vítam vás, pán minister. Predovšetkým aj ako profesora. Polské predsedníctvo je výbornou príležitosťou dať e, priestor našemu hlasu. Určité e, skupiny lobbyistov často prekryčia celú rozpravu. Polské predsedníctvo konečne môže povedať, čo chce, čo chceme. Chceme prerušiť tú dogmu IPCC je možno stanovilo nesprávnu hypotézu. Nie je to vieryhodné a Polská akadémia vied svojim programom desiatých bodov e, išlo vzorom. A IPCC zrealizovali meteorologické chyby. Obohatenie CO2. No už stovky takýchto faktorov treba zohľadiť. Treba dôkazy a e, vedecky zdôvodniteľné hypotézy IPCC navrhlo dogmu, ktoré už teraz má veľké dopady na politiku priemyselnú inovácií a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme tu e, interpretovať komunistický manifest, ktorý hovoril, že Európou sa preháňa strašidlo. Tak aj také, teraz tu máme takéto strašidlo. Európa musí mať nejaký taký európsky panel na túto vec. Je to veľmi, veľmi súrne. Práve pretože klimatická konferencia sa odohráva v Durbane. Musíme sa pripraviť na Brazíliu. Musíme chrániť klímu a musíme chrániť v prvom rade ľudí. A v tu vám želám veľa úspechov. Ja, Máme tu veľké, veľké spektrum názorov tu v parlamente, aj v tomto výbore. Od vedca k vedcovi. Nuž, pokúste sa teraz, prosím.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 za snahy v oblasti smernice WI. Spolu s výrobcami elektriky a elektroniky sme vytvorili systém na riadenie odpadu z takýchto zariadení. Smernica WI, pán Florenc bol spravodajcom k tejto smernici. V prepracovanom znení odstráni nedostatky, ktoré vykazovalo pôvodné znenie. Pokiaľ ide o naše ciele, naše ambície pri príprave Durbanu, ak naozaj chceme byť jedným z vodcov. No už nech si činenia robia, čo chcú. My našu vodcovskú úlohu nestratíme. Takže nejde o to, čo robí, nerobí Čína. Čína napríklad sa môže rozhodnúť imitovať Japoncov. To nebude 400 ppm, ale viac eh, než 1500. Eh, a toto skrátka už naša planéta neznesie takéto vysoké emisie CO2. Komisárka Hedegaard aj ja sme v spojení s Čínou Ja osobne som im povedal, že ich 5 e, ročnica nie je nič výnimočné, pretože plán na 5 rokov tohto typu zkrátka nemá možnosť, neposkytuje možnosť nejako vyvážiť princíp business as usual tým, že sa bude otvárať každý týždeň nejaká nová tepelná elektráreň. Rast HDP sa spomalí z 12 na 7 Teda Čína tvrdí, že toto je jediný spôsob, ako oni dokážu znižiť emisie CO2 tým, že spomalia hospodársky rast v krajine. Takže je tu takáto hrozba, že o to vedúce postavenie prídeme Ten dokument nie je postačujúci. Európa musí zachovať svoje vedúce postavenie, preto sa musí pripraviť na Durban koordináciou stanovisk 27 členských štátov, 27 ministrov na Rade pre životné prostredie. Musíme sa rozhodnúť, či chceme predlženie Kyoto, pretože o toto ide externým partnerom, aspoň Čína to tvrdí. G77 plus Čína sa na tomto uzhodli. Amerika dával toho ruky preč, nech sa páči, ale bez nás. A ak to takto bude vyzerať, tak naša úloha bude naozaj kľúčová. No ale najskôr sa musíme dohodnúť medzi sebou. V pondelok sa o tom v Sopote hovorilo. A momentálne prevažuje taký názor, že keby sme mali všetko vziať na seba, keby sme mali všetko sami zaplatiť, tak v takom prípade predloženie Kyoto nie je reálne ale sú tu zároveň obavy v súvislosti s nedostatkom aktivity v oblasti boja proti klimatickým zmenám a Čína v najbližšom poroku sa ťažko chopí taktovky. Nebude to ani Čína, ani USA, ani Brazília, takže my sme jediní, kto sa toho môže ujať. A musíme preukázať naše ambície ale nie sami, pretože my by sme sa zaviazali a ostatní by ďalej stavali tepelné elektrárne. Toto je teda reakcia na to, čo povedal pán Arzenis. My sa musíme vydať úspešnou cestou, relatívne radikálnou. k biodiverzite. Ptal sa na to pán Gebrandy. Mm, ja osobne som zastancom hodnoty ekosystému. V šiestom environmentálnom programe sa nám toto nepodarilo presadiť. Musíme zmeniť to, ako ľudia vnímajú ekosystémy, čo si pod nimi predstavujú. Zdravý ekosystém je lepší než chorý, pretože chorý ekosystém stojí milióny. A toto je potrebné vysvetliť ministrom financí, tým sa veľmi nechce vydávať peniaze na environmentálne záležitosti. Takže ich musíme presvedčiť, že hodnota ekosystému sa pohybuje v miliardách eur. Tak toto je, takže musíme preukázať, ako veľmi profitujeme z ekosystémov a o čo by sme prišli, keby sme ekosystémy nemali. A takýmto spôsobom by sme mohli získať tie potrebné prostriedky. Momentálne nie sme v stave vypočítať hodnotu čistej vody alebo lesa vo Veľkej Británii prebehla štúdia. ktorá sa zaoberala tým množstvom prostriedkov, ktoré sa ušetria prevenciou záplav, teda dobrým hospodárením s malými riekami. Takže Polnohospodárstvo musíme vnímať ako partnera, ale aj možného nepriateľa. Priame platby, dodatočné priame platby pre polnohospodárov v oblastiach Natura 2000 samozrejme za predpokladu, že rešpektujú, dodržiavajú pravidlá ochrany prírody. A toto by podľa mňa malo byť pravidlom. Mnohí oblasti Natura 2000 vnímajú ako prekážku. Ja sám v lete chodím do, takého, do takejto oblasti Natura 2000 a ja to považujem za požehnanie, lebo viem, že nikto tam nič nepostaví na tých lúkach. A z toho sa ja veľmi teším, vždy keď sa ráno zobudím hoci momentálne na dovolenku veľmi nemyslím, takže musíme presvedčiť ministrov financií. A polnohospodárov musíme tiež presvedčiť, pretože tam je obrovský potenciál. Pán Grote posúdenie vplyvov. Toto ja vyučujem a aj to ponúkam počas predsedníctva, teda, že keď hovoríme o životnom prostredí, že nehovoríme len o prírode, že máme dve prostredia, to prírodné a to spoločenské. A ak sú tu nejaké pochybnosti, prosím, vysvetlite mi, prečo sú tu demonstrácie, pokiaľ ide o rôzne prechody. Ľudia protestujú pred budovami ministerstiev proti takýmto prechodom. Pokiaľ ide o napríklad obchvaty okolo obie, obcí a miest, takže musíme vždy posúdiť všetky dopady. Napríklad investície lákajú nové sídla a toto my v Polsku všetko v hodnoteniach vplyvov posudzujeme. A demonstrujú ľudia. Nie sú to ani vtáky, ani zvieratá. Ide o ekonomické aspekty. Niektorí hovoria o ekonomickom prostredí a my tieto aspekty musíme zohľadniť, pretože to je potrebné zaplatiť. Takže tie náklady rôznych modalít je potrebné vykalkulovať. My to nazývame viac kritériovou analýzou. My sa nesnažíme odhadnúť hodnotu nejakého živočišného druhu v amerických dolároch. My sa nesnažíme stanoviť hodnotu človeka, ktorý podľahol nejakej dopravnej nehode. Toto nie je morálne. My sa snažíme porovnávať prírodné prostredie s tým spoločenským a funkcionálne aspekty. Pretože napríklad stavba diálnice to neznamená len možnosť rýchleho presunu. Musíme skrátka zohľadniť aj náklady tej alternatívy, keby sa diálnica nepostavila. Teraz k tej síre, znižovanie emisí v Polsku, otázka pani Maner. Až do 89. sme mali centrálne hospodárstvo a ja osobne verím v ekonomické mechanizmy Takže znižovanie emisí v Polsku riešime podobným systémom ako ETS. Tí, čo prekročia emisné limity, musia prispieť do určitého fondu, a tí, čo svoje emisie znížia, potom z tohto fondu profitujú. Otázka pána Prodyho. K Durbanu. Ja sa s vami rád stretnem, pán Prody, a rád vám porozprávam, aké máme zámery polské predsedníctvo, aby Durban bol úspechom pre celý svet keď to bude úspech pre Európu, bude to automaticky úspech pre celý svet. Rád by som sa s vami o tom pozhováral, ale je to naozaj veľmi komplikované na to, aby som to spravil teraz na tejto pôde. Pokiaľ ide o cestovnú mapu do roku 2050, a zdaňovanie CO2, Nepovažujem to za nemožné. Musíme sa snažiť vyčísliť uhlíkovú stopu, ale potrebujeme všeobecnú dohodu, celosvetovú dohodu. Aj v rámci VTO podľa mňa musíme alebo máme v Európe právo povedať, že ak niekto napríklad e, presunul výrobu do zahraničia s cieľom emitovať e, viac, keďže v zahraničí v niektorých krajinách nie sú predpisy, tak my by sme mali mať právo postihnúť tohto výrobcu slamy pri dovoze na územie EÚ. Máme na internete také určité kalkulačky, pokiaľ ide o uhlíkovú stopu. Išlo tam napríklad e, o údaje o preprave, o spotrebe, o vykurovaní a tak ďalej. Išlo tam o odpad. A ja sa naozaj snažím žiť čo najekologickejšie. Ale bohužiaľ, ten výsledok bol taký, že e, nie som zrovna vzorom v oblasti CO2, ale mám sa teraz vzdať? Bohužiaľ nemám čas nejako to všetko do detajlov prebrať, ale Chcem tým povedať to, že keď chceme zniženie emisí v Európe a na celej planete, tak si to bude vyžadovať od nás všetkých veľké obete. Pokiaľ ide o bridlicový plyn, nuž ja si nemyslím, že by sme sa tým stali závislými od USA. Závislosť od patentov, to je jedna vec. ale závislosť od jedného jediného dodávateľa, ktorý môže kohutík pustiť a zastaviť v svoj voľne, toto je niečo úplne iné. To je iný druh závislosti. Neexistuje ideálny spôsob výroby elektrickej energie. My sa musíme nájsť my sa musíme snažiť nájsť taký spôsob, ktorý bude čo najmenej poškodzovať životné prostredie. Vy ste spomínali znečistenie vody ale my musíme hovoriť aj o rizikách spojených s výstavbou elektrární, či už jadrových alebo tepelných. Toto všetko sú veci, ktoré je potrebné zohľadniť. Áno, samozrejme, že sa mi páčia veterné elektrárne, ale kým nenájdeme spôsob skladovania tejto energie v gigawatt hodinách, v teravatt hodinách, takúto technológiu zatiaľ nemáme, tak dovtedy musíme využívať iné zdroje energie. Tie štyri základné, ktoré som spomínal. Takže Áno, môžeme pokojne so závisťou pozerať na Švédov, ktorí majú 40-percentný podiel vodnej elektrárne, ale bohužiaľ ani Poliaci, ani Nemci, ani mnohé ďalšie národy takýto podiel nebudú schopní dosiahnuť. Po, toľko teda k tejto téme. Pán Gierek, by e, ste hovorili o také určitej skepse ja nie som skeptik, ja som profesor a naozaj mám k dispozícii množstvo dôkazov, ktoré poukazujú na to, že klimatické zmeny naozaj existujú. A keby sme tvrdili, že veci po celom svete sú obeťou nejakej kolektívnej fantázie, alebo že sa dohodli, že budú tvrdiť to, čo tvrdia. No už neviem. Mm, myslím, že keby som takýto dôkaz mal, tak eh, by som našiel takých, čo by boli ochotní zaplatiť mi za jeho zverejnenie milióny. Ale keď dôkaz nemám, ja si naozaj myslím, že klimatické zmeny sú realitou. A ako bude napredovať čas a výskum, budeme mať takýchto dôkazov o klimatických zmenách ešte viac. Ono naozaj trvá dlho, kým sa prejavia eh, klimatické zmeny a my to sledujeme zatiaľ iba 20 či 30 rokov. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, drahý Andrej, ďakujem, že ste prišli. Myslím, že posledná hodina a pol bola veľmi zaujímavá. Európsky parlament bude robiť všetko, čo je v jeho silách, aby bol konštruktívnym partnerom polského predsedníctva. Takže želám vám veľa úspechov a dúfam, že sa znova uvidíme, či už v pléne v Štrasburgu, alebo tu u nás vo výbore pre životné prostredie. Ďakujem pekne vám aj vášmu týmu a polskému predsedníctvu želám veľa úspechov.